jednominútové príspevky. No a Prejdeme teraz k ďalšiemu bodu programu. Je vysvetlenie hlasovania. Zdravíme pani komisárku, lúčime sa s ňou. Ďakujeme za to, že tu bola s nami až do noci tak, e, že správa Roberta Medzovská Keller, osobitná správa e, Európskej ombudsmanky, pokiaľ je o e, vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy týkajúce sa Frontexu. Slovo má pán Polčák. Ďakujem za udelenie slova. Chcel by som povedať, že túto správu som podporil, lebo e, závery, ktoré sa tam uvádzajú, považujem za správne. Ale chcel som sa e, vyjadriť k tomu špecifickému hlasovaniu, ktoré sa týkalo ochrany práv e, detí a LGBT menšiny. Nepodporil som to nie preto, že by som nechcel ich podporiť, ale práve stanovisko uplatnenia tvrdenia, že som osobou eh, z eh, menšiny LGBT a nie som za vrátenie do krajiny pôdu považujem za veľmi eh, zne, zneužiteľný argument. Neboli tam obsahnuté žiadne zádržné mechanizmy, ktoré by zamedzili zneužívaniu toho, že migrujúca osoba sa prehlási za osobu LGBT a bude veriť, že uspeje preto som mal eh, rozpaky pri hlasovaní o tomto bude, inak som to podporil. Ďakujem. Ďakujem. Teraz prejdeme eh, k eh, správe Karima Deli. Trvalo udržateľná mestská mobilita. Máte slovo opäť vy, pán Polčák. Tu opäť chcem povedať, že som nemohol podporiť túto správu z viacerých dôvodov Pán Polčak, my vás počúvame. My vás počúvame a, a vedia tiež, e, hovorím, pán predseda. Takže začnem radšej od začiatku. Túto správu som nemohol e, podporiť z viacerých dôvodov. Týka sa to e, cyklistiky a podpory alternatívnych e, spôsobov dopravy v prípade mestskej mobility, pretože z môjho pohľadu do určitej miery zachádza za hranicu toho, čo e, sa dá považovať za rozumnú európsku úpravu, neodporujúcu zásadám subsidiarity. Z môjho pohľadu by bolo oveľa vhodnejšie, keby tieto otázky sa zverili Eh, členským štátom. Nie, že by som bol odporcom alternatívnych spôsobov dopravy alebo eh, cyklodopravy, považujem ich naopak za veľmi vhodné, ale nemyslím si, že je potrebné, aby túto problematiku upravovalo právo EÚ eh, či uznesenia Európskeho parlamentu, ale naopak, aby sa s tým vysporiadali členské štáty podľa svojich špecifických podmienok. Ďakujem za možnosť vysvetlenia. Ďakujem, pán poslanec Polčák, dostal som viacero eh, požiadaviek o vysvetlenie eh, hlasovania. Je možné eh, hlasovanie vysvetliť aj písomne. Tým zapisníci